Eh, welcome. Vážení kolegovia, vitajte. Dovolte mi privítať medzi nami pani Tyson, ktorá je dezignovanou komisárkou pre tému zamestnanosti, sociálnych záležitostí, zručnosti a mobility práce. opisný list poslania alebo misie od Žána Kloda Junckera k tomuto portfóliu hovorí, že pani Tyson má prispieť k projektom, ktoré sú koordinované na úrovni podpredsedníčky Európskej komisie pre eh, rast, pracovné príležitosti a konkurencieschopnosť a zároveň ehm, pre rastúcu Európu a sociálny dialog úzko bude spolupracovať aj e, s komisárom pre menové a daňové záležitosti, e, colné záležitosti a rozpočet. Pani Tyson bude mať e, podporné služby na úrovni komisie priamo pod svojim portfóliom. Je to generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu. A bude doplnené o následujúce jednotky reforma trhu práce, zručnosti a kvalifikácie, odborné vzdelávanie a politika vzdelávania dospelých a zároveň práva osôb s postihnutím, rovnako ako aj Eurostat. Bude rovnako zodpovedná aj za vzťahy so štyrmi agentúrami v tejto oblasti a konkrétne s Európskou agentúrou pre eh, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zároveň Európske centrum pre podporu a prípravu odborného vzdelávania, Európsku nadáciu pre zlepšenie eh, podmienok eh, na trhu práce a zároveň Európsku vzdelávaciu agentúru v súvislosti s týmito usmerneniami a zároveň so schvalovacím režimom pre navrhovaných komisárov Parlament bude posudzovať dezignovaných komisárov na základe, a teraz tu budem citovať, e, všeobecných kompetencií, európskeho záväzku a zároveň osobnej nezaujatosti. Budeme posudzovať ich e, poznatky v danom portfóliu a zároveň komunikačné zručnosti. Pred samotným vypočutím by som povedala ešte toľko, že máte možnosť prečítať si písomnú odpoveď od pani Tyson, ktorá zodpovedala na prípravný dotazník. Písomné odpovede už boli rozdistribuované poslancom vo všetkých jazykoch, takže všetci by si mali byť dostatočne dobre oboznámení a pripravení na tie otázky, ktoré teraz budú predkladané a zároveň budeme mať možnosť reagovať e, v podobe svojich ústnych otázok. Ešte pár slov k štruktúre diskusie, ktorá nás čaká. Pani Tyson je vyzvaná, aby mohla predniesť svoje úvodné vystúpenie, ktoré nebude mať viac ako 15 minút. Rovnako bude mať potom na záver stretnutie ešte ďalších 5 minút, aby mohla predniesť svoje záverečné e, vystúpenie. Po vystúpení bude ešte priestor na 45 otázok pre, zo strany poslancov. Diskusia bude prebiehať v súlade tzv. pingpongovým princípom na začiatku. Každý poslanec zostane 3 minúty, čo znamená, že poslanec má jednu otázku na položenie otázky a 2 minúty na vypočutie odpovede. Kvôli vysokému počtu otázok je naozaj kľúčové, aby sme rešpektovali rečnícky čas a budeme prísne zabezpečovať dodržiavanie rečníckého času. Vo všeobecnosti, ak rečník nebude prítomný, v časovom harmonograme, ktorý mu je pridelený, jeho alebo jej otázka potom prepadne. Nebude žiadna procedúra pre doplňujúce otázky catch A zároveň treba povedať, že výbor EMPL je hlavným výborom, ktorý je zodpovedný za túto tému a máme tu zároveň aj výbor Kult a výbor FAM, ktoré majú na starosti ešte tiež e, časť tohoto vypočutia ako pridružené výbory. E, vítame ich e, medzi nami, vítame kolegov z týchto dvoch výborov, ktorí tu sú prítomní. A ako už bolo naznačené v zozname rečníkov, budeme klásť celý rad otázok, ktoré súvisia s rozsahom pôsobnosti týchto výborov. Prvé kolo otázok bude patriť koordinátorom a zároveň jednému zástupcovi nezradených poslancov. Dovolte mi upriamiť vašu pozornosť na to, že jazykový režim pri tlmočení je poskytovaný v 23 jazykoch všetci rečníci preto môžu používať svoj vlastný jazyk, môžu počuť tlmočenie vo svojom vlastnom jazyku. Zároveň rečníkom a pripomíname, že to, čo zaznie na tomto stretnutí, bude pretlmočené a zároveň sa to stáva súčasťou nahrávky a práve preto je nevyhnutné, aby rečníci pamätali na to, že sú tlmočení a teda nehovorili príliš rýchlo. Pani Tyson, oznámila, že bude využívať pri vystúpení eh, svoj rodný jazyk, holandčinu. Dôvodom pre takéto rozhodnutie je to, že chce, aby jej, jej odpovede boli čo najjednoznačnejšie a najpresnejšie. Môžem doplniť eh, to, že tí kolegovia, ktorí ju poznajú eh, dlhšie, veľmi dobre vedia, že pani Tyson samozrejme plne dobre rozpráva po francúzsky a po anglicky. Táto diskusia je vysielaná naživo na stránke Európskeho parlamentu a zároveň bude možné dostať sa k záznamu z tohoto stretnutia v podobe e, digitálneho záznamu, rovnako na stránke parlamentu. Teraz budem hovoriť ja v svojom rodnom jazyku, po švedsky, takže pár úvodných slov na úvod, nech sa páči. Aby som začala <clears throat> toto vypočutie. Vážení kolegovia, jedna z takých najsilne, jeden z najsilnejších zážitkov, ktoré mám z európskych volieb e, počas e, tohoto roka a počas e, volieb do Európarlamentu, bol telefónny rozhovor, ktorý som mala s Vikou, ktorá pracuje pre švédsku církev na juhu Švédska. Táto kolegyňa bola naozaj mimoriadne znepokojená a bola zúfalá práve kvôli tomu, že narazila na sociálnu mizériu, ktorú videla na veľkom parkovisku e, na okraji svojho mesta. Na tomto parkovisku boli celé rady kamiónov, ktoré čakali na to, aby mohli odovzdať svoj tovar. E, v niektorých prípadoch šoféry v týchto kamiónoch v podstate priamo žili v týchto dodávkach alebo v kamionoch. Nikto z nich nebol pokrytý kolektívnymi dohodami, nikto nebol adekvátne chránený, títo ľudia jednoducho neboli platení v čase, keď nešoferovali. Ale zároveň nemohli ani odísť domov. Proste boli zaseknutí práve kvôli tomu, že sa ocitli v dlhom rade čakania, nemali ani základné práva v oblasti hygieny, potravy a starostlivosti, pretože podmienky boli veľmi tvrdé. Niektorí sa ozohrievali pri malých e, varičoch, mm, bolo pre nich príliš drahé, aby nechali motory naštartované práve kvôli tomu, že takýto, takúto naftu by im nikto nepreplatil. Takáto zlá situácia je v sektore dopravy. A nielen v sektore dopravy, ale aj v ďalších sektoroch v Európe v Európe. To vidíme napríklad na stave alebo podmienkach, v ktorých musia pracovať ženy v niektorých odvetviach. Taká je situácia v Európe 21. storočia, kde vidíme, že práva osôb a pravidlá pre podmienky výkonu práce boli rozbité na kusy, kde ľudia, ktorí chcú pracovať, sú buď nezamestnaní alebo nemajú žiadne práva. Bohužiaľ, treba si uvedomiť, že Európa je ešte stále veľmi vzdialená od naplnenia svojich cieľov, ktoré si vytýčila v Európskej stratégii do roku 2020. Ehm, stále takmer 20 miliónov ľudí je vystavených zásadnému riziku chudoby a sociálnej exkluzie. 24,5 milióna detí je vystavených rovnakému riziku nad rámec dospelých. Treba si uvedomiť, že nezamestnaní nezamestnanosť mladých e, bola v priemere 22 v rámci celej Európskej únie. Je to obrovská fluktuácia pracovných síl medzi členskými štátmi. V niektorých krajinách je táto fluktuácia tak vysoká, že e, viac ako polovica mladých ľudí z danej krajiny je nezamestnaných. Videli sme, aké zásadné dopady to má. Videli sme to aj na výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu a zároveň sa na to môžeme pozrieť aj pri pohľade na politickú mapu Európy ako také vyjadrenie zúfalstva ľudia stále viac hľadajú odpovede v rámci protidemokratických extrémov, nedemokratických strán. To naozaj je nedôstojné roka 2014 a Európy. Našou úlohou na najbližších 5 rokov bude e, práve preto vyriešiť situáciu na európskom trhu práce a zároveň vytvoriť nové a udržateľné pracovné miesta v rámci týchto nových pracovných miest už nebudeme navzájom súťažiť nízkymi mzdami a zlými pracovnými podmienkami, ale budeme sa sústreďovať na to, čo dokážeme vybudovať čo najúčinnejšie a najefektívnejšie. Každý by mal mať rovnaké možnosti a každý by mal byť rovnako chránený na trhu práce. A to znamená, že naozaj potrebujeme konať veľmi silne a účinne. No a samozrejme nová e, komisárka pre túto oblasť má obrovské, obrovskú zodpovednosť tak ja ako aj ďalší občania Európy očakávajú, e, že budeme mať e, odvahu a schopnosť príjmať náročné a tvrdé rozhodnutia, tak aby sme túto tému posunuli čo najďalej. Je dôležité, aby budúca komisárka mala odvahu a silu e, presazovať zmeny v tomto smere treba povedať, že naozaj nemáme čas už len sedieť podiel a čakať, musíme konať. Dovolte mi teda v tejto fáze dať slovo pani Tyson, aby mohla um, predstaviť